plenárneho zasadnutia z 18. januára sú k dispozícii. Má niekto pripomienky k zápisnici? Ak nie, tak ho budeme považovať za e,